pozmenujúcom návrhu 4 z prvého čítania, ktorý rada v celku prevzala. Čiže chcem povedať kolegom, že e, s dobrým svedomím môžu zahlasovať za ostatné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem, pani Luling. Táto veľmi zaujímavá rozpráva e, sa skončila, zajtra sa bude hlasovať a teraz nasleduje druhé čítanie správy pani Tikao, ktorá sa týka <clears throat> energetickej hospodárnosti budov. Pani Tikao, spravodajkyňa, máte 4 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán komisár, v roku 2008 EU prislúbila, že do roku 2020 zníži spotrebu energetickú o 20% až 20% energie by, mala, by malo byť z obnoviteľných, obnoviteľných zdrojov. Chceme takisto e, zvyšovať aj do roku 2020 efektívnosť, teda e, hospodárnosť, energetickú hospodárnosť alebo úspornosť o 20% tiež do roku 2020 chceme e, vylepšiť aj hospodárnosť budov v rámci tohto plánu a mm, pokiaľ sa nám to podarí, výrazne vylepšíme kvalitu života našich občanov. E, v EÚ väčšinou e, rodina 33 svojho príjmu E, minie na e, teplú vodu, alebo teda vo všeobecnosti vodu, elektrínu a plyn. A v prípade chudobných rodín to dokonca dosahuje až 54%. Tento návrh nám pomôže znížiť tieto faktúry a takisto vytvoriť 2,7 milióna pracovných príležitostí, nových pracovných príležitostí do roka 2030. Európska komisia predložila e, návrh novelizácie smernice 2002 92 o Eh, eh, energetické hospodárnosti budov. V prvej, mm, prvom čítaní to parlament eh, schválil, ale potom rada o tom veľmi intenzívne rokovala počas švedského predsedníctva a v novembri 2009 Ehm, bolo, ehm, bola dosiahnutá politická dohoda, pokiaľ ide o technické otázky tohto legislatívneho návrhu. Hlavným úspechom tohto, tejto dohody je, že sa tu zavádza špecifický článok a vesero úvodných ustanovení, pokiaľ ide o financovanie. Komisia by mala identifikovať finančné nástroje a fiskálne opatrenia, ktoré existujú a potom pripraviť aj nové návrhy do 36.2011. Tieto ustanovenia sú e, Mm, takisto tam na základe návrhu komisie začlenené. Do roku 2020 by všetky nové e, budovy mali mať energetickú spotrebu blízko e, nuly, e, teda čistú elektrickú, energetickú spotrebu čisto blízko nuly. A v prípade verejných budov je tento cieľ vlastne určený už na rok 2018. Mali by sme mať k dispozícii jasné cieľe, jasné akčné plány, ktoré nám mm, umožnia zavádzanie rôznych podporných e, mechanizmov. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku, tá sa týka e, nových ustanovení e, o certifikátoch. Tam sú isté minimálne súbory informácií, ktoré majú byť v týchto certifikátoch uvedené. Ustanovenia, ktoré sa týkajú E, vlastne uverejnenia takýchto certifikátov energetickej hospodárnosti. E, predsedajúci prerušuje e, pani poslankyňu, tlmočníci vás nestíhajú tlmočiť, môžete vystupovať dlhšie, keď chcete, ale prosím vás pomalšie. Takže hovoril som o tých certifikátoch, tieto informácie musia byť uvedené aj pri inzerátoch alebo v inzerátoch o prenajatí alebo predaji budovy alebo bytu. Pokiaľ ide o konzultáciu e, miestnych orgánov pri odporúčaniach, tá je takisto tu e, zavedená. V texte sa takisto zohľadňuje aj e, zavádzanie inteligentných systémov merenia, ako napríklad monitoringu alebo kontroly v prospech úspor energie. Do e, júna 2011 komisia má vytvoriť eh, metodický rámec, e, v rámci ktorého má vyradať optimálnu e, mieru pri e, vypočítaní energetickej hospodárnosti do e, roku 2017. To má byť e, revidované spoločné stanovisko rady, vychádza z, e, z dohody, roku 2009 medzi parlamentom a radom, preto odporúčam, aby sme to prijali. Ďakujem. O Epitropos o Oettinger. Pán komisár Oettinger, nech sa páči. Pán predseda, vážené dámy a páni poslanci, v politike máme zriedka príležitosť prezentovať návrhy win-win. Dnes takýto návrh máme na stole nadchádzajúce schválenie nového znenia smernice o energetickej hospodárnosti budov. Pre 40 spotreby energie a pre 36 e, emisí CO2 e, zaberú na zodpovednosť budovy Ekonomické opatrenia na zníženie energetickej spotreby budov môžu byť dôležitým príspevkom k dosiahnutiu našich cieľov 2020 k úsporám energií a k zníženiu emisí. Zároveň zvýšime bezpečnosť na zo zásobovania energiami a dosiahneme v stavebníctve rast počtu pracovných miest. Smernica prispieje k tomu, aby národné stavebné pravidlá boli zacielené na e, vyššiu úroveň energetickej efektivity a pomáhala znižovať náklady spotrebiteľov. Energetická hospodárnosť je veľmi dôležitým nástrojom na boj proti klimatickým zmenám. Tri prvky tejto novej smernice, ktoré z nášho pohľadu znamenajú veľký pokrok oproti súčasnosti, sú poprvé zadávaním podmienok pre nové stavby vzniknú energeticky úspornejšie budovy. Týka sa to aj menších budov pod 1000 m štvorcových užitkovej plochy, ako aj menšie relevantné renovácie, tie sú tiež pokryté touto smernicou, ako aj výmena okien a kotlov. Po druhé, nové znenie zlepšuje poskytovanie informácie pre občanov, pre vlastníkov, prenajímateľov a tým sa to odráža na spotrebe energie a zvyšovaní potenciálu energetických úspor pri jednotlivých budovách. <clears throat> Tým sa má e, napomôcť realizácii nízkoenergetických budov a pomôcť pri sanácii jestvujúcich. Všetky novostavby od roku 2020 budú musieť zodpovedať novému štandardu. Členské štáty zostavia národné akčné plány, aby aj jestvujúce budovy e, pozdvihli na platné energetické štandardy. Zo všetkých týchto dôvodov je nová smernica úspechom európskej politiky. Ďakujem poslancom parlamentu, ďakujem pani Tikav za dobrú spoluprácu v posledných mesiacoch a ďakujem aj za neobvykle rýchle schválenie smernice. A už som zdôrazňoval, že nové znenie e, naplno rozvinie svoju účinnosť len vtedy, keď sa bude efektívne a rýchlo implementovať. Keď budú existovať vhodné nástroje, keď budeme vedieť lepšie využívať jestvujúce nástroje na financovanie. Napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, kde je možnosť vynaložiť časť rozpočtu na energeticky úsporné opatrenia a doteraz to členské štáty sotva využívajú. Okrem toho chceme podporiť snahy členských štátov pri transformácii e, budov a to finančne a v dnes, súčasných dňoch vo výbore pre priemysel pripravujeme zmenu určenia e, 51 miliónov eur pre programy rekonštrukcií budov. Som si istý, že s podporou parlamentu dnes uskutočníme dôležitý krok a všetkým vám ďakujem za spoluprácu. Ďakujem, pán komisár. A teraz eh, pán Rubich eh, začína za politické skupiny. Ďakujem pekne, gratulujem k tejto správe. Myslím si, že to je veľký krok správnym smerom. V Európe máme viac ako 160 miliónov budov a tieto budovy e, sa musia podrobiť termickej sanácii, aby e, sa spotrebovávalo čo najmenej energie, aby celková spotreba energie bola zredukovaná. 40 energií e, vstupuje do termického vybavenia budov a dúfame, že 5 celkovej spotreby energie sa nám do roku 2020 termickou sanáciou podarí dosiahnuť. Ale ide aj o to, aby sa vytvorili nové pracovné miesta. Iste tu potrebujeme ešte koncept akcie vzdelávania pre remeselníkov, ktorí budú tieto budovy nielen opravovať, ale aj zriadovať nové. Potrebujeme malé a stredné podniky, ktoré sa budú špecializovať na túto oblasť a ktoré ehm, budú dosahovať v tejto oblasti zisky a budú môcť platiť vyššie čisté mzdy. Ja si myslím, že toto je najlepšia cesta von z krízy. Tým vzniknú aj nové daňové príjmy a E, nahradí sa energia z fosílnej oblasti menej fosílnou energiou a zavedú sa tu aj e, obnoviteľné zdroje energií. Myslím si, že táto náhrada fosílnych energií v spotrebe a výrobe je perspektívou budúcnosti a to prinesie zo sebou aj zníženie nákladov pre domácnosti a tieto investície sa vyplatia Nemali by sme pokračovať v tej spotrebe, na ktorú sme zvyknutí za posledné desaťročia. Myslím si, že by sme zase mali začať investovať a práve v časoch krízy investovanie je podstatným predpokladom preto, aby sme sa z tej krízy dostali. A to z čo najmenej byrokracie. Ďakujem. Eh, Pán Bačitis, 1,5 minúty. Mm, ďakujem, pán predsedajúci, komisár, kolegovia, kolegyne. Najskôr by som chcel poďakovať pani Tikao za prácu na tejto správe. Dohody s radou sú veľmi ambiciozne, znamená to veľký kvalitatívny skok v sektore. Teraz je dôležité, aby členské štáty dostatočne rýchlo implementovali túto smernicu. Energetická hospodárnosť budov je veľmi dôležitá pre vnútorný trh s energiou. Stavebný sektor má najväčší potenciál pre šetrenie energiou a to je dôležité najmä pre nové členské štáty, pretože v týchto krajinách je veľmi veľa starých budov. Ľudia, ktorí žijú v tých týchto e, budovách majú nízke príjmy a veľmi vysoké účty za energiu. Nulová bilancia, energetická bilancia budov znamená, že požiadavky na stavebné firmy budú čoraz vyššie je to veľmi stižiadostivý cieľ a ja dúfam, pán komisár, kolegyne, kolegovia, že to naozaj bude v praxi implementované. Ďakujem. Pani Hall, 3 minúty. Pán predsedajúci, ja takisto by som chcela pogratulovať pani Tikau e, k tejto práci. Naozaj sa veľmi venovala tejto téme, veľmi e, úsilne na tom pracovala Samozrejme, chvíľku nám to trvalo kvôli príjmaniu alebo vstupovaniu Lisabonskej zmluvy do platnosti a znamená to, že tých e, CO2 e, emisí bolo viac e, vypustených do vzdušia, než by tomu bolo bývalo, keby sme to nemuseli takto oddialovať a viaceré návrhy svojho času v tomto prepracovanom znení boli považované za veľmi radikálne, najmä keď sme e, vlastne zrušili e, ten, e, ten, ten mm, prach 1000 metrov. E, najprv to bolo považované za niečo veľmi radikálne, keď sme to navrhli a takisto aj keď sme hovorili o tých takmer nulových e, budovách, pokiaľ ide o energetickú bilanciu do, roku, do, do, do daného roku. E, ale e, táto požiadavka, ktorá sa e, týka nových budov, nám bohužiaľ úplne nepomôže pri tých cieľoch 2020, pretože čoraz viac si uvedomujeme, že sa e, musíme pozerať, musíme sa snažiť cestou až takmer, alebo aspoň 30-percentného znižovania, znižovania emisí skleníkových plynov. A pokiaľ hovoríme o tom znižovaní, tak sa musíme najmä venovať už existujúcim, už stojacim budovám a tam súvisiacím súvisiacim úsporám energie. Navrhla by som tu viaceré oblasti, viaceré aktivity, ktoré musíme vykonať, pokiaľ chceme, aby potenciál úspor e, energii v existujúcich budov máme aj nejakým spôsobom naplniť. Jednak e, musíme vypracovať dobrú e, metodiku, pokiaľ ide o tú rekonštrukciu budov. Samozrejme, času na to je málo, ale okrem iného aj preto, že sme dlhým obdobím, tak povedať, premrhali. To poprvé. Po druhé, všetky členské štáty musia zvážiť, či by mohli prijať e, aj e, vnútroštátne e, výročné ciele pre vylepšovanie efektívnosti už existujúcich budov. Ak by sme mali celoeurópsky platný záväzný cieľ v oblasti takéto e, úspory energie, tak myslím si, že členské štáty by veľmi rýchlo v tomto zmysle konali, pretože by si uvedomili, že jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť tento cieľ úspor, e, e, jeden z najlepších spôsobov vlastne je s modernizáciou existujúcich budov. To po druhé. Po tretie, e, členské štáty musia dať do dispozícii e, už vopred financovanie pre e, rekonštrukciu a tak ďalej. Napriek tomu, že aj pani spravodajkynia, aj tieňoví spravodaj sa, sa veľmi snažili, v tejto konkrétnej oblasti sme sa nedostali tak ďaleko, ako by sme boli chceli my v parlamente. Preto je dôležité, aby sme teraz dostali peniaze pre energetickú úspornosť už do našich hospodárstiev. Dúfam, že komisia s týmto návrhom nebude dlho otalať. A celkom posledný eh, bod, eh, keďže v tom dokumente State of Play eh, sú spomenuté nedostatky implementácie, a v implementácii legislatívy, ktorá sa týka úspornosti, energetickej úspornosti, že tomu tak v minulosti teda bolo, či dokáže komisia zabezpečiť, že tentokrát už táto legislatíva bude implementovaná včas. Ďakujem sa páči, pán Turmes. Vážený pán komisár, milí kolegovia z parlamentu, Gratulujem pani Tikau celému týmu tieňového spravodajcu. Bez silného Európskeho parlamentu by táto smernica nedopadla tak dobre. Za mojich 2,5 minút sa menej budem koncentrovať na smernicu než na perspektívu. Čo sa vlastne musí urobiť naviac, aby sa slabiny tejto smernice vyrovnali? A to sa týka starej stavebnej substancie. Čo v kríze je na mieste, než zvyšovať energetickú produktivitu. A potrebovali by sme vlastne od komisie európsku iniciatívu pre budovy, ktorá by mala štyri hlavné body. Prvý je pomoc národným vládám pri implementácii smernice. Posledná smernica sa dobre neimplementovala. Vy, pán Oettinger, máte vo, na vašom generálnom riaditeľstve momentálne jedného celého úradníka a ten v júli odíde. A ako to personálne zabezpečíte, aby ste zabezpečili implementáciu? A po druhé, spomínalo sa to modely financovania. Čo môžeme urobiť aj v komisii, aby sme lepšie využili tieto peniaze, ktoré sú k dispozícii pre budovy. Možno by ste nám mohli povedať aj niekoľko detajlov k tomu, čo ste spomínali. To sú zvyšné peniaze z konjunkturálneho programu. Po tretie, potrebujeme vyššiu produktivitu práce na stavbe a preto potrebujeme viac ďalšieho vzdelávania lepšie vzdelaní robotníci zvýšia produktivitu. Ale samozrejme, aj pracovné podmienky a mzdové podmienky, ktoré dnes e, panujú v Európe v stavebníctve, spochybnia. A preto by sme od komisie potrebovali aj iniciatívu ohľadne sociálneho dialógu na európskej úrovni medzi stavebníctvom a odbormi. A po štvrté by sme naliehavo potrebovali v oblasti výskumu a vývoja e, väčšie zameranie sa na budovy, aby sa E, energeticky e, neutrálne alebo nízkoenergetické budovy stavali. A tie, toto sa má týkať aj renovácie budov, lebo vieme nákladovo výhodne stavať a renovovať, keď celý postup renovácie bude zlepšený. A aj tam sa cestou európskych peňazí na výskum dá pomôcť národným vládam a aj stavebníctvu. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Ford dve minúty. Ďakujem. Aj ja by som sa chcela poďakovať pani Tikao a ostatným spravodajcom za spôsob, akým bola vyrokovaná táto smernica. Veľmi srdečne v tejto e, skupine sa to všetko odohralo a je veľmi povzbudzujúce počuť, že tie ďalšie kroky sa už začali. Ja vítam tú podporu, ako všetci už spomínali, 40 potreby energie je v budovách a my potrebujeme väčšiu udržateľnosť nielen kvôli emisiám, ale aj kvôli tomu, že stúpajú ceny energií a je stále dôležitejšia energetická bezpečnosť. Niektoré členské štáty sú vo svojich národných plánoch už ambicioznejšie a dúfam, že táto smernica ostatných podporí v tom, aby ich nasledovali kódexy energetiky určite budú zvyšovať povedomie o tom, ako sa dá šetriť energiou a e, podporu e, nových, novozrenovovaných budov, aby tieto budovy merali svoju spotrebu energie. To podporí aj spotrebiteľov. To je veľmi dobrý pokrok. Táto prepracovaná smernica sa e, zrodila, pretože predchádzajúca smernica bola zle implementovaná. Parlament aj komisia musia neustále sledovať, ako členské štáty budú implementovať túto smernicu. A komisia musí umožniť, aby sa vymieniali osvedčené postupy medzi členskými štátmi a musí zabezpečiť, aby minimálne energetické normy, pokiaľ ide o spotrebu, boli kompatibilné, aby neexistovali také regionálne rozdiely. Vieme, že šetrenie energiou je veľkou výzvou vo verejnom aj v súkromnom sektore a všetci uznávajú, akú zásluhu majú takéto šetriace iniciatívy a čo môžu priniesť. Ale jedno varovanie. V mojom členskom štáte bol príklad jednej e, smernice. Išlo o certifikáty pre verejné budovy. E, vytvorilo to do, dodatočné administratívne náklady, ale neviedlo to k skutočným úsporám energie a takisto verejnosť to prestala podporovať. A to je poľutovania hodné. E, Európska únia teraz čelí kríze identity a preto by e, mala zjednotiť účel aj e, presvedčenie a ja si myslím, že e, by sme si mali vziať ponaučenie z toho, že EÚ je naozaj najsilnejšia v tých kľúčových oblastiach, kde sa dá niečo dosiahnuť v spoločnom záujme a iba tam. Ďakujem. Poslanec Matias, poslankyňa Matias, pardon. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som chcela pogratulovať pani Tikau k jej práci, k jej odhodlaniu. Je to veľmi dôležitá oblasť vylepšovanie energetickej hospodárnosti budov v Európe a to, aby boli e, trvalo udržateľnejšie. Náklady na e, energiu sú e, vyššie v Európe, než by, tomu, než by tomu malo byť, takže musíme sa v tejto oblasti viac snažiť. Potrebujeme ambicioznú európsku e, politiku a takáto ambiciozná politika potom e, potrebuje aj ďalšie dodatočné opatrenia, najmä v časoch krízových, ako sú napríklad e, tie, v ktorých žijeme teraz. Sektor stavebníctva patrí medzi sektory, ktoré majú najvyšší potenciál tejto oblasti. Je to sektor, kde by sme mali mať e, dobré verejné, verejné e, politiky a na tie by som sa chcela na záver sústrediť. Mali by sme využiť túto príležitosť na to, aby sme vylepšili energetickú hospodárnosť našich budov a aby sme využili na ich potenciál na vytváranie miliónov nových pracovných príležitostí v najbližších rokoch. Nehovorím tu iba o nových budovách, ale aj o rekonštrukcii už existujúcich budov, o modernizácii takýchto budov, aby splňali najnovšie normy. Takáto legislatíva prispieje k tomu, aby my e, sme e, modernizovali budovy v Európe a aby sme využili strategické investície v tejto oblasti, pretože to sú práve tie investície, ktoré nejdu iba do budov, ale aj do samotných občanov EÚ. Ďakujem pekne, ďalej pán poslanec Paška

Toto bude v niektorých oblastiach e, ťažké. Teraz pani Kavajlo, dve minúty. Ďakujem pekne. E, v budovách e, míňame 40 energie v EU a 35 emisí vlastne pochádza práve z tohto sektora a na základe súčasných odhadov eh, alebo na základe eh, tej legislatívy navrhujeme, aby do roku 2020 čistá spotreba budov bola takmer nula a aby sme mali energeticky úspernejšiu, úspornejšiu novú výstavbu. Eh, tým pádom by sa nám malo podariť znižiť našu závislosť od fosilných palív u nás v Európe a zabezpečiť aj to, že sa nám podarí vytvoriť viacej nových pracovných príležitostí pre našich občanov občanov. Preto potrebujeme, aby energetická hospodárnosť v, budov, eh, v budovách eh, bola vnímaná ako istý spôsob, ako eh, vylepšenie našich miest, skrašlenie vlastne aj našich miest, konec koncov, aby sme podporili tým aj cestovný ruch a tak ďalej v EU. Samozrejme, vyplýva z toho hm, skutočnosť, že potrebujeme navýšiť verejné investície, pokiaľ tieto otázky ide. Potrebujeme tie investície najmä, pokiaľ chceme vytvárať nové pracovné príležitosti, najmä v malých stredných podnikoch. Potrebujeme Eh, programy preškolenia, eh, preškolovanie našich občanov a to by nám pomohlo, mm, myslím si, aj znovu naštartovať naše hospodárstva. Iba takýmto spôsobom členské štáty a komisie by mali eh, tie regionálne fondy využívať na to, aby vylepšovali energetickú hospodárnosť budov a takýto mm, katalizačný efekt týchto financií by sa využil tým pádom na naštartovanie nových investícií a tým pádom by sme mali dosť financií na to, aby sme zabezpečili rekonstrukciu existujúcich budov a takisto aj zabezpečili to, že nové budovy už budú e, takéto efektívne. Nech sa páči, pán Padar ďalej. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Správa pani Tikao je jednou z e, najvýznamnejších. Je to jeden z najvýznamnejších klimatických nástrojov, ktoré ktoré sme prijali v minulých rokoch. Chcem pogratulovať spravodajkni pani Tikao a všetkým, ktorí spolupracovali. Nechcem opakovať všetko, čo už zaznelo. Chcem pripomenúť dva body. Poprvé, táto smernica poskytuje nové príležitosti podnikom aby sme zlepšili energetickú hospodárnosť budov, budeme potrebovať nové technológie a takisto bude väčší dopyt po E, ekologických materiálov, takisto budeme pracovať na rozvojoch, e, rozvoji inteligentných domov a na recyklácii stavebných materiálov. Európske podniky, Európska únia aj členské štáty by mali spolupracovať na tom, aby investovali do technológií, ktoré znižujú e, environmentálne dopady budov, pretože tie vytvárajú 38 emisí a takisto spotrebovávajú 40 energie. Druhý bod, neviem, kto to všetko zaplatí. Napríklad smernica obsahuje návrh, podľa ktorého Európska komisia by mala investovať štrukturálne fondy do energetickej účinnosti budov. Ja sa domnievam, že financie by sa mali nájsť v rámci súčasnej finančnej perspektívy. Ďakujem. Ďakujem. Pani Deli, jedna minúta. Kolegyne, kolegovia, vítam e, pozitívne stránky tejto smernice, pretože je naozaj nutné, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. Rok 2010 je rokom proti e, boja proti e, chudobe. Mnohí Európania trpia energetickou nedostatočnosťou. Táto nová legislatíva sa týka iba nových e, budov a bude sa týkať 2,7 milióna e, obytných budov, ale je okolo 200 miliónov obytných budov v celej Európe. Do roku 2050 budeme musieť e, zrenovovať 150 miliónov budov, aby sme dosiahli faktor 4. Od roku 2007 4 budov by mali byť zlepšené po energetickej stránke, ale to je využívané iba veľmi čiastočne tieto finančné zdroje. Ako chcete podporiť eh, členské štáty v tom, aby viac tieto fondy využívali, aby od roku 2013 tieto fondy nezanikli? Ďakujem. No. Je tu pán Žiobro? Nie. Takže ďalší rečník pani Saudargas, dve minúty. Gerbiamas pirmininkė ir gerbiamas komisárė. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár. Už eh, viacerí predačníci eh, spomenuli, eh, že tu ide o najviac hospodárny spôsob, ako zabezpečiť to, že Mm, vlastne zabezpečiť našu energiu a to síce, e, mm, že budeme mm, vlastne e, našu energiu e, úsporným spôsobom využívať. Ja by som sa chcel pridať k tým, ktorí pogratulovali aj e, pani spravodajkyni a ostatným, ktorí pracovali na tomto návrhu. V sektore stavebníctva e, je jeden veľký nevyužitý potenciál, najmä e, nielen pokiaľ ide o úspory energie, ale aj pokiaľ ide o vytváranie nových pracovných príležitostí a zavádzanie nových technológií. Napríklad u nás v Litve viac ako 80 všetkých budov boli postavené pred viac ako 20 rokmi a to samozrejme mm, z hľadiska energetického veľmi neúsporným spôsobom. Preto táto nová smernica je e, veľmi vhodný z hľadiska časového dokument, ktorý v čase krízy veľmi potrebujeme. Dohoda s radou je podľa mňa vyvážená, zohľadňuje e, princíp subsidiarity, e, vytvára minimálne normy, štandardy pre nové a existujúce budovy a vytvorí dobré podmienky, e, pokiaľ ide o úspory aj e, našich energetických zdrojov a takisto aj financí našich občanov. Pokiaľ ide o pravidla certifikácie, ktoré sú prísnejšie, to tiež e, vlastne istým spôsobom prinúti ľudí, aby svoje návyky menili. Vážený pán predsedajúci, pri viacerých príležitostiach už bolo povedané, ale chcel by som to takisto aj ja dnes zopakovať, že úspech tejto smernice bude do veľkej miery závisieť od rýchlej implementácie tohto dokumentu v členských štátoch a na to potrebujeme aktívne e, opatrenia finančnej podpory, či už zo strany členských štátov, ako aj zo strany Európskej únie. Energetická e, úspornosť je jednou z priorit e, člens- Európskej únie a mala by sa stať aj prioritami jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz uh,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 Direktíva privind performanța energetică a clădirilor va... Pán predsedajúci, smernica o energetickej hospodárnosti budov vyvolá nové typy investícií v stavebnom sektore. Investície do nových technológií zredukujú spotrebu energie a budú mať závažný dopad na národné a regionálne trhy. Budú sa tvoriť nové pracovné miesta a takisto sa zlepší energetická bezpečnosť EÚ. Potrebujeme finančné nástroje. Európski občania nemôžu sami znášať náklady modernizácie energetických systémov. Maximálna suma, ktorá môže ísť z regionálneho rozvojového fondu, nie je dostatočná a mala by byť navýšená. Komisia by mala podporiť toto úsilie tým, že v rámci položky 14 vytvorí e, fond, ktorý by kofinancovali e, Európska únia a členské štáty a EIB. Musíme pokračovať aj v inteligentných mestských projektoch. Mali by sme takisto analyzovať súčasné mechanizmy v členských štátoch, tak aby sme rozširovali osvedčenú prax VÚ, e vedomosti, technickú podporu a nové finančné nástroje, aby sme zlepšili energetickú účinnosť budov. To. Na jednu minútu ďalší kolega má slovo. Chcel by som pogratulovať spravodajkyni. je stanovisko e, však nebude mať veľký dopad, pokiaľ e, nebude e, podporené dostatočnými finančnými prostriedkami. Pán Oettinger, v rozpočte od roku 2013 je potrebné mobilizovať finančné prostriedky z kohezného fondu na tento účel. Okrem toho treba zmobilizovať súkromný kapitál, a platí tu aj e, princíp, že aj občania by mali prispieť. E, kolega Marinesko už spomenul, že treba stanoviť, e, ktoré členské štáty majú skúsenosti v tejto oblasti, napríklad so zabezpečením e, e, úverov. V Maďarsku je 250 tisíc bytov, ktoré boli už zmodernizované, ako estonský a lotyšský kolega spomenul. Situácia v Ehm, bytových domoch v panelákoch je obzvlášť závažná. Preto treba pokračovať v e, programe e, tohto typu modernizácie a treba e, ho rozšíriť aj na vidiecké oblasti. Ďakujem za pozornosť. Pán komisár, v diskusii ktorá práve prebieha, by sme mali mať na pamäti e, pár nasledovných vecí. E, potenciál úspor v tejto oblasti je obrovský. Čo treba urobiť? E, s tým už sa začalo. Ehm, reštaurovanie budov však môže byť nákladné a budovy, ktoré sa nepoužívajú, tie netreba rekonštruovať, lebo to by bolo spojené s príliš vysokými nákladmi, ktoré by boli zbytočné. A pokiaľ ide o klimatické zmeny, aj tie treba e, zvážiť. A pokiaľ ide napríklad o opravovanie striech e, a inštaláciu solárnych e, systémov, treba zabezpečiť, aby tu nedochádzalo k interferenciám Fotovoltaické články um, sú veľmi potrebné v tejto oblasti. Je tu veľa otvorených otázok ehm, a to môže viesť k ehm, problémom. A je potrebné pracovať na naozaj kvalitnom vybavení. Uh, Ďakujem pekne, hovorí pán Kelly. Ja som uh, ocenil túto správu, najmä odporúčania, ktoré predniesli kolegovia v rozprave. Je zjavné, že budovy, ktoré dnes máme a domy, ktoré máme postavené, väčšina z nich e, tu ešte bude nielen v roku 2020, ale aj 2050. Preto by sme sa mali sústraďovať na tieto budovy a domy čo najskôr v mojej krajine je veľká nezamestnanosť. Mnoho ľudí prišlo o prácu, pretože sa nestávajú nové domy, nové budovy. Máme tisíce budov, ktoré sú prázdne, nikto v nich nežije, nikto v nich nebýva. Zdá sa, že čoskoro nebude potreba nových budov, tak ako povedali kolegové, mali by sme sa sústredovať na existujúce budovy a rád by som povedal pánovi komisárovi, že vlády by mali využiť štrukturálne fondy a iné možnosti na to, aby okamžite riešili tento problém. Je to veľmi dôležité a tento plán je potrebné implementovať. Pešku, je na leto. Ďakujem pekne, pán Pašesku, pani Bašesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Najskôr by som rada zablahoželala spravodajkyni pani Tykau e, za to, že sa venovala tejto správe. Budovy majú obrovský potenciál úspory energie a preto vylepšenie energetickej výkonnosti budov je zásadné v tom, keď chceme dosiahnuť ciele stratégie EU 2020. Energetické certifikáty sú potrebné na informovanie kupujúcich o energetickej účinnosti budovy, ktorú chcú kúpiť. Okrem toho, certifikáty, ktoré sa chcú zaviesť e, do realitných transakcií tento rok e, boli správnym rozhodnutím, ale celý proces sa oneskoril a dôvodom pre toto oneskorenie bol nedostatok pracovníkov, ktorí môžu udelovať takéto certifikáty a tiež riziko zvýšenia cien najmä starých budov. Tieto opatrenia sa v Rumunsku zavedú do 1. januára 2011 na neskôr. Pre občanov Najväčšou výhodou tepelnej reptilácie budov je zníženie cien za energie. A preto Ministerstvo pre regionálny rozvoj vyčlenilo tento rok 150 miliónov lej na tieto účely. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Rojtová. Ďakujem, pán predseda. Nie je pochyb, že zvýšenie úspor energetickej účinnosti budov aj vďaka tejto smernici je dôležité z politického hľadiska. Je kamienkom v mozaike opatrení na udržateľný život, ale ide tu aj o politickú nezávislosť na energii z tretich krajín. Spoločne s vami si želám, aby o 10 rokov sme skutočne znížili emisie a zároveň trochu zabrzdili rastúcu závislosť na energiách z tretich krajín. Chcem oceniť túto smernicu, ktorá bude novým stimulom pre imulácie v oblasti zateplovania a to nielen nových, ale dúfame aj starých budov. Stavby predstavujú jednu tretinu všetkých emisí skleníkových plynov a preto našou úlohou je aj aktívna finančná pomoc zo strany členských štátov. Chcem oceniť aj návrh pána kolegu Manesku na zriadenie špeciálneho fondu. Tento fond by však mal podporovať nie len zateplovanie panelových domov, ale všetkých budov v Európskej únii. Ďakujem. No a napokon pani Bergman. Vážené kolegyne a kolegovia, v roku 2008 sa Európska únia zaviazala do roku twenty spotrebu energie znížiť o twenty Zlepšením energetickej účinnosti budov by sme sa dostali nielen k zníženiu spotreby energie. Táto smernica prispieva aj k odstraneniu krízy. My potrebujeme na to odborníkov, špecialistov a tým vytvárame pracovné miesta. Takisto dlhodobo znižujeme náklady v domácnostiach európskych občanov a zároveň by som upozornila záverom na to, že v týchto budovách je potreba zlepšenia energetickej situácie. Ďakujem. A teraz v mene komisie pán komisár Oettinger. Vážené dámy a páni poslanci, Teraz už e, sme si všetci zajedno v tom, aké je to dôležité sanovanie budov, aká dôležitá je energetická situácia budov a takisto spoločné ciele energetickej hospodárnosti a znížení emisí CO2. Keď ale hovoríme o iných úlohách, ako napríklad o energetickom mixe, alebo elektrárne alebo automobilovom priemysle, máte tu relatívne málo aktérov, ktorých sa to týka. Sú to energetické podniky, alebo 12 až 15 koncernov, ktorí vyrábajú automobily. Znamená to, že počet partnerov, ktorý musíme získať, je neveľký. Ale pokiaľ ide o budovy, tu e, je to veľmi veľa aktérov, ktorí majú spolu dočinenia. Sú to užívateľia, nájomcovia, prenajímatelia, vlastníci domov, ale sú to aj komúny, ktoré majú územné plány a vôbec e, rozvoj mesta, regionálni aktéry, pre ktorých e, stavebné zákony vydávajú krajiny. To znamená, že nedá sa to povedať jednoducho percentuálne. Je to, veľmi, je to síce veľmi dôležité, ale nikto vertikálne alebo horizontálne nemá tak veľa partnerov, milióny partnerov, ktorých musí vypočuť. A práve preto je táto smernica veľmi dôležitým krokom. Avšak nie je to ešte posledné slovo. A preto by som rád eh, si zaznamenal vaše príspevky a podnety. Veľmi pozorne som si ich vypočul a môžete mi veriť, že pre mňa je to tak dôležité ako aj pre vás aby sa táto smernica presadila. Smernica je na papieri, ale na mm, hodnote získa až svojou implementáciou reguláciou, keď bude implementovaná e, v členských štátoch, samozprávach a keď aj majiteľia, užívateľia ju budú aplikovať. Tu nie ide len o novostavby, ale tu ide aj o sanačné práce, kde musíme zaviesť tieto energetické úsporné opatrenia. Teda náš e, návrh, tam je 15 miliónov, 115 miliónov, ktoré musíme zrealizovať v nasledujúcich týždňoch. Tieto práce prebiehajú veľmi intenzívne. My chceme vedieť, či e, je to viac ako 115 miliónov ale e, musíme to urobiť tak, aby tieto peniaze sa nestratili. V júli, respektíve v septembri, musíme na týchto prácach pokračovať, či už to pôjde o energetickú účinnosť alebo o obnoviteľné zdroje a budú sa na tom zúčastňovať tí poslanci, ktorí majú o tom záujem. Momentálne diskutujeme s kolegom Hánom, aby sme v tejto ešte pri, e, v tomto e, finančnom období e, v týchto regionálnych programoch toto podporili. A takisto aj v nasledujúcom rozpočtovom období chceme e, tematike energetiky a energetickej úspornosti budov venovať dôležit, náležitú pozornosť. A preto mm, sa to týka aj vás. Poznáte všetky tieto veľké programy v rámci rozpočtu Európskej únie a ja nepredpokladám, že členské štáty nám dajú viacej peňazí, pretože sa nachádzame v čase konsolidácie rozpočtov a v kríze. Takže musíme e, vychádzať z toho, čo máme, z HDP, ktorý máme k dispozícii. Ale prioritou je energetika, energetické úsporné programy, výskumy v energetike. A musíme naďalej pokračovať s tými aktérmi, ktorí sú do toho zakomponovaní a um, dôležité je, aby sme aj v nasledovanom hospodárskom období um, diskutovali o tejto otázke, aby sme mali národné, regionálne programy, pokiaľ ide o sanáciu budov a aby sme to prepojili aj s našimi programmi a aby to bolo zakomponované do rozpočtového programu. Ako som teda už povedal, toto nebolo posledné slovo, ktoré tu k tomu padlo. My budeme na tom pracovať a vy nás určite budete kontrolovať, aby v praktickej aplikácii tejto smernici prišlo k úspešnej aplikácii, k úspešnej e, implementácii. A dovolím si vám povedať, že v iných regiónoch sveta, mm, napríklad v e, Číne, v USA, e, túto rámcovú smernicu pozorne sledujú, pretože v tejto oblasti je Európska únia vpred. Ďakujem. Και τέλος η συγκήτριά μας η κυρία Τικάου. A napokon um, spravodajkynia pani Tyka. Komisár, doresc să mulțumesc întâi și întâi shadow raportorilor pentru sprijin. Vážený pán predseda, pán komisár, poviem rád by som chcela poďakovať jedným spravodajcom za ich podporu. Pán komisár, toto je iba začiatok procesu, ktorý má podporiť zvýšenie energetickej efektivnosti budov. A Európsky parlament bude stálým ambiciozným partnerom, ktorý rád uvidí transparentnosť e, v delegovaných aktoch v tejto oblasti. Treba pritom aj zohľadňovať aj typ vlastníctva. A tu sa situácia líši v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že by sme mali e, využiť e, e, strednodobé prehodnotenie finančnej perspektívy, ktoré sa pripravili v roku 2010, aby sme revidovali príslušné programy a viac prostriedkov nasmerovali do energetickej efektivnosti budov je potrebné, aby členské štáty mohli využívať RDF v e, zvýšenej miere, aby mohli aj znižovať e, DPH pre e, prácu na zvyšovanie efektivity budov. Som presvedčená, že zvyšovanie energetickej efektivity budov priniesie do sebou aj zvýšenú zamestnanosť a prispieje k rozvoju aj na lokálnej, regionálnej úrovni Treba teda zvýšiť pomer prostriedkov, ktoré potečú z, EU, z európskych fondov do tejto oblasti v rokoch 2014 eh, až 2020. Eh, ja teda by som navrhovala som až 12 115 miliónov eur sa nevyužilo a ja preto e, navrhujem, aby sa vyčlenili na iniciatívy inteligentných miest. A e, na roky 2014 až 2020 e, by sme mali na vrchol našich priorít stanoviť práve zvyšovanie energetickej efektivity budov vo vidieckej oblasti. Európsky parlament požiadalo vytvorenie fondu, ktorý by bol venovaný energetickej efektivnosti budov už v roku 2007 a chcela by som vyjadriť našu e, stálu podporu pre tento projekt. Ďakujem veľmi pekne, pani Tikau. Diskusia sa skončila a hlasovať budeme zajtra o tejto téme. Podľa programu, kolegyne a kolegovia, by sme teraz mali diskutovať o e, stanovisku e, pána Mandersa o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami. Je prítomný spravodajca?